kontrolovať e, ich finanč, jeho finančných prostriedok. Takisto to platí aj pre Fond pre vidiecký rozvoj. Ten rozpočet musí pracovať správne. To, čo očakávame od komisie, je, že príde s pádnymi návrhmi. Ale podľa mňa tie rozpočtové návrhy majú dve fázy. Najprv si stanovíme, čo budeme robiť odteraz do roku 2003, či dáme Európe nástroje do roku 2003, ale mňa viac zaujíma to, čo budeme robiť po roku 2013, pretože um, nemôžeme nemôžeme nechať veci len tak. Uh, a potom presvedčovať eh, naše hlavy vlád a štátov, aby Európa mala dostatočné financie, aby sme dotiahli do konca celú záležitosť ITER. Mali by sme teda rozmýšľať aj o pokračovaní. Ku Galileu a K- Galilovi a GMS boli rovnaké otázky. Čo budeme robiť po roku 2013? Nemôžeme predsa nechať eh, ten, túto tému len tak, zbaviť sa jej. Eh, ja chcem zistiť, čo urobíme na európskej úrovni, aby sme úplne integrovali článok 193. To je pravda, že e, tento spis GMS, táto záležitosť vyvoláva istú politickú opatrnosť. Ale nemôžeme e, nevedieť, ako to ďalej budeme financovať. Vesmírna politika e, musí byť na špičke inovácie a výskumu, musí byť ambiciozná. A Eh, ja chcem začať túto reflexiu za nášho predsedníctva, aby eh, sme mali európsku ambicioznú politiku. Kto hovorí ambiciozná politika, ten hovorí aj to, že po roku 2013 budeme mať vhodné um, podmienky a uh, vesmírna politika si vyžaduje dlhodobé rozpočtové um, investície. Uh, predsa tu máme isté otázky. Nemôžeme si predsa povedať, že teraz máme peniaze, ale potom uvidíme. Keď sme už raz na tej ceste, musíme nájsť spôsob, ako v tom pokračovať. Chcem o tom hovoriť aj s parlamentom. A potom ten spôsob, ako budeme vlastne integrovať tento článok 193, Európska únia má politickú váhu na medzinárodnej úrovni a takisto má vysoké technické know-how. A teraz sa musíme snažiť o to, aby sme vlastne dali veci dokopy a zhodnotili vlastne silné body obidvoch inštitúcií. Belgicko bude tomu venovať pozornosť. Niektoré krajiny e, sa stiahujú z investícií do vesmírnej oblasti. Napríklad moja krajina. V roku 2008, som oddržala 20 rozpočtu, ktorú každoročne e, investujeme do ESA. E, ide nám o politiku správneho navrátenia. Keď Belgicko investuje, tak vieme, že sa nám to vráti. Najmä naše stredné a malé podniky my sme na ne naozaj hákliví. Ehm, takže mali by sme sa snažiť o to, ako zvalorizovať e, jednotlivé e, pozitívne stránky, aby európsky vesmírny priestor zostal, zostal v tejto súťaži, aby e, sme zostali partnerom, ktorý sa nedá obísť na medzinárodnej svetovej úrovni. Eh, počuli sme hovoriť pána prezidenta Obamu o eh, prieskume vesmíru. Vieme, že Čína a Rusko sa začlenuje do tohto a musíme zistiť, ako sa my môžeme integrovať do tejto témy. Eh, pretože Európa to nerobí vždy rovnakým spôsobom. My sme toho, my, ja som hovorila aj o Afrike. Ide o to, aby Ehm, sme zapojili do toho aj Afriku a dať im k dispozícii e, čo najviac nástrojov, aby to prispelo k čo najväčšiemu počtu obyvateľstva. Čo sa týka malých a stredných podnikov, tam bude naozaj stručná. Niektorí z vás prichádzajú z veľkých krajín a máte iný pojem o tom o malom a strednom podniku. Niekedy to je 250 zamestnancov a u nás máme definíciu inú 50 zamestnancov. Čiže niekedy nehovoríme o rovnakej veci. My sme prijali veľmi dôležité opatrenia, najmä v oblasti výskumu a Small Business Act bude v, v strede alebo bude to centrom belgickej politiky. Um, aby tento Small Business Act existoval v jednotlivých členských štátoch, um, čiže ako by sme sa mohli podeliť s našimi skúsenosťami. Keď hovoríme o inovácii, o výskumoch, eh, tu vždy hovoríme o zjednodušťovaní. Nemôžeme vlastne požiadať vedúcich týchto podnikov, aby eh, eh, vlastne robili administratívu a ešte vlastne sa vyseli na internete a zisťovali, aké ustanovenia sa ich týkajú. Ehm, pozrite sa na ehm, výskumné programy EÚ. Je tam veľmi málo týchto malých podnikov, pretože nemajú čas, pretože nevedia, ako to vyučiť. Takže mali by sme robiť všetko preto, aby sa tieto podniky účastni, zúčastnili na tomto programe. Čiže zjednodušovať, zjednodušovať, zjednodušovať. Ďakujem pekne. Teraz pán minister. Eh, eh, Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť odpovedať eh, na otázky v takom poradí, ako mi boli položené. Budem sa snažiť neopakovať viackrát tie isté veci. Pani Carvajo, vy ste položili otázku, ktorá súvisí s vedeckým rozvojom a do akej miery sa tieto prostriedky môžu využiť na vysokorýchlostné technológie. Komisia predložila návrh pre stratégiu v oblasti vysokorýchlostného internetu. Už od samotného počiatku hovoríme, že je potrebné prehodnotiť veci. Namiesto toho, aby sme poňali štrukturálne fondy e, sami o sebe, musíme ich vnímať ako súčasť e, celkovej stratégie. E, ďalej komisia sa bude snažiť pomáhať členským štátom tak, aby keď keď sa snažia rozširovať možnosti vysokorozchodného internetu, aby využívali aj štrukturálne fondy, pretože povedzme si otvorenie. uh, kolegovia, ak chceme dosiahnuť ciele do roku 2013 a 2020, tak tu hovoríme o desiatkách miliárd eur a to bude potrebné zaplatiť buď e, na úrovni súkromných e, operátorov alebo e, zo štátnych pokladníc, zo štátnej podpory. Teraz už je to možné. Hovorili sme o tom pred letnou prestávkou. Máme tu program hospodárskej obnovy, ďalej e, Európska investičná banka podporuje rozvoj vidieka, ale môžeme e, sa tiež pozrieť e, na alternatívu súkromných verejných partnerstiev. Musíme sa snažiť využiť všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii pre financovanie. Pán Rubich teraz a vaša otázka na tému roamingu a s tým súvisiacich problémami. Vy ste navrhli, aby pre e, siete 4. generácie LTI sme zrušili roamingové poplatky. Viete, že v súvislosti s plánom pani komisárky Cruz je tu cieľ dosiahnuť e, sieť City do roku 2015. Je to jednotná európska telekomunikačná oblasť. A pani Krúso chce, aby sme vytvorili takýto priestor, teda bez na to, z ktorej krajiny bude užívateľ telefonovať. Bude tu jedna celková zóna, jeden priestor, ktorý bude pokrývať všetky členské štáty. Je to skutočne e, veľmi prielomová myšlienka. Rok 2015 zdá sa, ako by bol príliš neskoro. Musíme byť ambicioznejší. Teda váš návrh, aby sme zrušili roamingové poplatky, keď zavedieme e, sieť štvrtej generácie LTI, je podľa mňa veľmi dobrý Európsky parlament. E, keď predkladal tento text, to bol skutočne veľmi asertívny, veľmi ambiciozný a ehm, možno tým, že by ste pracovali uznesenie, by ste dokázali, že táto asertivita vám nie je už e, cudzia a v našom predsedníctve by ste mali spojence. Pani Figueiredo. Vy ste sa zase zmienili o fakte, že toto nie je len problém vidieckých oblastí, prístup k internetu, ale je tu aj problém v mestských oblastiach. 20 ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby, sa veľmi ťažko môžu dostať k internetu. 70 domácnosti v Belgicku je pripojených na internet, to znamená, že 30 nie je. A to je problém. Ak nemôžete používať internet alebo internet banking prostredníctvom internetu, nemáte prístup k osohu a užitku, ktorý sa tu ponúka a nemôžete mať osoch ani z, z elektronických služieb vlády. Myslím si, že tu je otázka spravodlivosti, treba si to všetko prekonzultovať. Komisia predložila mnohé alternatívy a ja vo svojej úlohe predstaviteľ belgického predsedníctva si dovolím vám predložiť môj osobný názor. Je našou zodpovednosťou, aby prístup k širokopásmového internetu sa stal tzv. univerzálnou službou, a podľa mňa to má byť základné ľudské právo. Máte pravdu, zatiaľ o tom takto nerozmýšľame. Nevieme celkom dobre, čo je univerzálna služba, ale ja ju podporujem. Pani Thompson, naznačili ste, že môžu existovať aj účinky na zdravie, nevhodné účinky, to by sme nemali brať na ľahkú váhu. VHO vytvorilo štúdiu, kedy jej pomáhal aj Štokholmský inštitút kde prijali vedecký prístup, kde zdôrazňujú, že treba si byť vedomý zdravotných účinkov, ale zároveň treba byť objektívny. Vo Francúzsku sa tiež vykonala štúdia o možných zdravotných dôsledkoch a pani Cruz vo svojej stratégii, ktorá sa pripravuje, tiež iste vezme do úvahy všetky tieto informácie. Sme si vedomí možného problému, ale treba sa k tomu postaviť vedecky a nie ideologicky. Pani Van Brandt Spýtali ste sa na roaming dát, aký prístup zaujmeme. 8. júna e, súd jasne povedal, súdny dvor povedal, že keď existuje slobodný, voľný trh, nedá sa zasahovať tak, ako sa nedá zadržať voda. Ale pri roamingu trh neexistuje. Je to netransparentné. Spotrebitelia a firmy, ktorí používajú roaming si len ťažko môžu zvoliť, môžu vybrať. A keď si pozrieme na rozdiely v cenách za posielanie dát vnútri štátu a cez hranice, určite prídete k názoru, že trh nefunguje a že štát by teda mal zasiahnuť. Takže asertívnosť Európskeho parlamentu by sa mala tu prejaviť, vyzývam vás k tomu. A po druhé, Mali by sme sa pohybovať v intenciách verdiktu súdneho dvora a zabezpečiť, aby smernica o limitoch na cenotvorbu pri hlasových službách a textových správach eh, sa plne aplikovala. Čo sa týka cenových šokov, iniciatíva tu je. Ľudia dostanú výstrahu, keď eh, príliš prekračujú stanovený strop a potom sú odpojení. Takže k základným ľudským právom a univerzálnej službe som sa už vyjadril aj k tej otázke, čo položil váš predrečník. Teraz otázka pani Trautmann. NGE. Komisia tento návrh e, víta v strede v polovici septembra by sme mali od komisie dostať návrh, kde by sa malo skoncipovať, aké nástroje sa použijú na nastolenie rovnováhy. Bude sa hovoriť o spoločných podnikoch medzi operátoroch, bude sa hovoriť o nájdení potrebných zdrojov a o tom, ako všetko náležite rozvinúť. Sú to desiatky miliard eur. Takže významné investície sú tu potrebné, to je jasné. A ak neexistuje dostatočná konkurencia v konkrétnej krajine, potom za rozumnú cenu je možné otvoriť takýto trh iným konkurentom. Dotknem sa teraz stanoviska výboru, tohto výboru z marca a tým uzavriem svoje expoze. Keď sa hovorilo o akta tento mesiac, keď sa rokovalo, zdá sa, že akta bude možné dovršiť počas belgického predsedníctva a tam tiež ide o transparentnosť. Hovorca EÚ vám vysvetlil stanovisko k akta. Je tu rovnováha, ktorú treba dosiahnuť, ale sú tu aj iné strany, ktoré treba zobrať do úvahy. Je tu článok 138, je tu balíček Telekom, ale transparentnosť je základným kameňom. To je potrebné vždy. Inak človeka môžu čakať za rohom neočakávané škaredé prekvapenia dúfame, že budeme kompatibilní s tým, čo sme v tejto veci robili v minulosti. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne eh, obom ministrom, že za týchto ťažných okolností boli ochotní diskutovať s nami. Ďakujem eh, tiež tlmočníkom, že sme eh, mohli trochu pretiahnuť schôdzu. A po tretie, teraz ešte otváram bod rôzne. V úvode schôdze sme sa venovali otázke, či sa pozrieme na možnosť podpory výboru ENVY v oblasti otázky na zodpovedanie neboli žiadne pripomienky, teda takto budeme postupovať a preložíme e, túto otázku spoločne s týmto výborom. Ďakujem, dovidenia.